Mes chers collègues, nous allons commencer, s'il vous plaît. Nous allons continuer euh, les auditions. Pokračujeme v našich vypočutiach, kolegovia, v práci, ktorú sme začali už dnes ráno. Máme tu čest vypočuť si, pretože sa tešíme, že je tu prítomný pán Ricardo Dancini, ktorý je generálnym, ktorý je eh, tajomníkom na ministerstve pre infraštruktúru a dopravu, námestníkom ministra v Taliansku. Zo so pár pravidiel, kolegovia. Asi ste dostali e-mailom množstvo písomných predbežných otázok, ktoré pôvodne boli adresované pánovi eh, Deliovi, teda ministrovi pre dopravu a infraštruktúru v Taliansku. Odpovede nájdete vo svojich zložkách. A teraz chcem ešte veľmi priamo doplniť, že poďakujem e, sekretariátu, že e, neformálne preložili e, podklady. Je to veľmi dobrá práca, ktorá si vyžaduje čas. Toto vypočutie je zamýšľané na, minutu, na pardon, hodinu a 40 minút. Po svojom pôvod, e, prvom vyjadrení poprosím e, teda pána namestníka, aby pohovoril. Otázky e, potom budú kladené tým pingpongovým spôsobom. Priame odpovede hneď po otázkach. Prvá série otázok Tie budú kladené spravodajcami za náš výbor. Potom budú nastavať predstavitelia politických skupín v tom prvom kole. <clears throat> Otázky eh, sú vyčlenené na 5 minút a odpovede 1 až 4 minúty. Členovia výboru budú mať možnosť samozrejme prerušiť eh, pozvaného hostia na doplňujúce otázky bez toho, aby sa veľmi prekročilo tých 5 minút, ale keďže ja som tu podľa nového zodpovedná za čas a nie je nás tak veľa, budem oveľa zhovievavejšia, sympatickejšia k vám. Budete e, môcť e, použiť určite svoj vyhradený čas a bude tu i druhé kolo, kde budú k dispozícii 3 minúty aby sme, ak nám zostane čas, mali čas na odpovede. Takže naozaj poprosím kolegov, Takže neváhajte a kladte otázky, ak si tak želáte. Ďakujem za vašu účasť. Budeme môcť už teda začať, a to vami, pán e, námestník ministra pre infraštruktúru a dopravu, pán Nenčiny. E, Od februára 2014 ste ste boli ministrom. Ide o, o implementáciu v Taliansku Máte čas 10 až, 10 až 15 minút. Nech sa páči. Máte priestor na vaše vystúpenie. Povedzte nám, čo sa deje v Taliansku. Eh, Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som poďakovať všetkým aj kolegom a europoslancom za ich prítomnosť a tiež by som aj poďakoval za pozvanie talianskej vláde, aby som sa zúčastnil e, tohto a Hneď prejdem k meritu veci, pretože aj pred niekoľkými mesiacmi talianská vláda predstavila v generálnom riaditeľstve písomným spôsobom celú sériu odpovedí e, na otázky, ktoré tu boli položené a to mi umožňuje ísť rovno k veci. A ďakujem za čas, ktorý ste mi udelili pre moje úvodné vystúpenie. Ministerstvo pre infraštruktúru a doprava, špeciálne generálne riaditeľstvo pre automobilovú dopravu, je e, orgánom schvaľovania vozidel v Taliansku a je tiež orgánom, ktorý sa zúčastňuje v, v sídlach EÚ alebo medzinárodných sídlach na rokovaniach automobilového priemyslu. Je to absolútne verejná inštitúcia, ktorá zamestnáva približne 200 štátnych zamestnancov. E, tu zodpovedný odborník, inžinier z tohto generálneho riaditeľstva je prítomný a na ňo sa obrátim, ak by tu padali technickejšie otázky, aby mi pomohol odpovedať aj on bol už vypočúvaný minulý rok v rámci vypočutia um, v tomto výbore. A rovnako bola pripravená správa o schvaľovacích testoch, ktoré sa realizovali v Taliansku. A sme takmer pripravení, definitívne to bude na prelome februára a marca, aby sme predložili definitívny eh, výsledný text o prebiehajúcich aktivitách v tomto sektore. Ale musel by, musím zdôrazniť e, istý špeciálny fakt. A síci, keď sme si uvedomili s prekvapením e, v talianskej vláde, že e, nemecký schvaľovací orgán naďalej neberie do úvahy e, komunitárnu normu v prípade Eh, schvaľovania, typového schvaľovania vozidel. Rád by som zdôraznil niekoľko bodov a budem sa snažiť odpovedať na otázky kvality a práce, ktorá sa urobila doteraz. Um, pokiaľ ide o emisie, ktoré študuje tento výbor, je to veľmi dôležitá téma vzhľadom na to, že testy, ktoré sa robili na základe škandálu Dieselgate v jednotlivých členských štátoch vrátane Taliansku preukázali, že vozidlá diesel Euro 5 okrem Volkswagena, hoci zodpovedajú platnej európskej legislatíve a neobsahujú vypínacie zariadenia, ktoré norma zakazuje, E, zaznamenávajú výšky emisí NOx, ktoré sú vyššie než, tie, než sa robí test či v laboratóriu alebo v prevádzke. Nadmerné emisie sa zdôvodňovali výrobcami ako dôsledok prijatia ochranných stratégií pre motor – ktoré znamenali moduláciu fungovania kontrolných systémov emisí, ako napríklad systému EGR. Takéto stratégie e, sú doteraz e, akceptovateľné za určitých podmienok podľa nariadenia Európskej komisie 715 lomeno 2007 v súvislosti s Euro 5 a Euro 6 normou. Testovacie kampane po Dieselgate, ktoré sa týkali e, Volkswagena pre vozidla e, typu alebo normy Euro 5B, to je spontánna autonómna iniciatíva niektorých členských štátov a medzi nimi treba spomenúť aj Taliansko robili sa vyhodnotenia stratégií a autonómnych metód a zároveň rešpektujúc komunitárnu normatívu. A práve Taliansko bolo presvedčené, že e, sa musí predovšetkým vyriešiť problém eventuálnej nekonformity dízlových vozidiel Euro 5B. Doteraz sa to nedosiahlo. Výsledky testov bezpochybne dokázajú, že žiadny e, z vozid, žiadne z vozidiel, ktoré bolo kontrolované, sa nemôže nevyhnutne obviniť toho, e, že by mali namontované nelegálne vypínacie zariadenia. Pokiaľ ide o e, nariadenia a normy, sme dosiahli za posledné mesiace obrovské kroky vpred a európska normatíva zaznamenala pokrok, aby sme zabezpečili e, väčšiu jasnosť pravidiel. Výrobcovia musia od 1. septembra 2017 realizovať testy RDE e, v prevádzke podľa nového nariadenia EÚ a musia prihlasovať tie e, fungovania pomocných stratégií v zmysle ES, rovnako ako aj základné stratégie kontrolu emisí BES 20. decembra 2016 Výbor pre motorové vozidla Európskej komisie sa vyjadrilo za zavedenie tzv. tretieho balíčka RDE, ktorý bude vyžadovať merania v prevádzke aj emisí častíc e, spolu s emisiami NOx, tak ako o tom uvažoval predchádzajúci balíček opatrení. Na základe nedávneho prijatia e, nových, novej procedúry meraní emisí, teda cyklu VLTP, budeme mať výsledky e, z laboratória, ktoré sa viacej približujú skutočnej prevádzke na ceste. Pokiaľ ide o homologizáciu a typové schvaľovanie vozidiel, mm, v súčasnosti to prechádza radom a kompetentné schvalovacie orgány budú mať prístup e, k informáciám o softvére, ktorý je inštalovaný vo vozidlách a tiež budú môcť aj zaviesť ustanovenia na lepší dohľad trhu. E, počas prác na príprave tohto posledného balíčka sa dohodlo na určitom kalendári a stanovili sa dve etapy. Prvá aby bolo moh- možné s menšími e, potrebami zásahu do schvaľovacieho typu realizovať systém RDE na vozidlách Euro 6. Taliansko podporilo schválenie tzv. faktoru konformity CF vo výške 2,1 v rámci kompromisného balíčka, tak ako ho podporili všetky členské štáty okrem Holandska a Českej republiky a to viedlo k schváleniu implementačného kalendára v dvoch fázach, aby sme e, v rozumnom čase zabezpečili e, prispôsobenie sa výrobkov e, a aby teda aj výrobcovia mali dostatok času. V druhej etape Taliansko podporilo schválenie toho faktoru konformity 1,4 takýmto návrhom prišla, ta, prišlo Taliansko eh, k rokovaciemu stolu. stolu. Schválenie balíčka RDE eh, v roku 2017 prispieje k tomu, že na európskom trhu dízlových vozidiel znížime emisie NOx. Takéto opatrenia, keby sa neprijali, by spôsobili eh, zhoršenie kvality ovzdušia a nepodarilo by sa nám dosiahnuť podmienky kvality ovzdušia, tak ako boli zadefinované v environmentálnych podmienkach. E, normatíva v tomto sektore robí obrovské kroky vpred, aby úrovne emisí plynov, výfukových plynov zodpovedali stanoveným mm, limitom e, v reálnych podmienkach. Komisia i členské štáty spolupracujú na usmerneniach, ktoré umožnia čo najlepšie interpretovať súčasnú legislatívu o e, výfukových plynoch, hlavne v súvislosti s priateľnosťou kontrolných stratégií emisí, tak ako e, ich príjmajú a aplikujú výrobcovia. A máme tu dva aspekty. Poprvé, ako som už povedal, sme pripravení čím skôr, do konca februára alebo začiatkom marca, e, prijať dokumentáciu a postúpiť ju tak, ako bola požadovaná. To závisí od dvoch faktorov. Očakávame, aby nám Veronský súd umožnil zverejniť výsledky testov na siedmých autách Volkswagen pred a po mm, potrebnom pred a po teste, tak ako ho žiadala nemecká agentúra a schvaľovací orgán. Potom pôjde aj o výsledky vozidiel Fiat prvej verzie. A tu je tiež ten deadline prelom február-marec. Tieto vozidlá boli testované v Turíne, testovali ich štátni zamestnanci schvaľovacieho orgánu v Turíne a Títo sú plne kompetentní pre eh, sch- typové schvaľovanie vozidiel tohto typu. Kontrola sa eh, robila v eh, v laboratóriách, ktoré pracujú v zmysle normy ISO 1725 a vychádzajú z normy 4 o typovom schvaľovaní. A teda My postúpime výboru EMIS aj predsedovi e, naše príspevky a výsledky z týchto testov. Ďakujem vám za vašu pozornosť a aj za váš čas. Merci beaucoup, monsieur le vice... Ďakujeme vám veľmi pekne, vážený pán námestník. A teraz hneď prejdeme k prvému kolu otázok. Menovite naši dvaja spravodajcovia najprv má o, na viac než 5 minút dokonca slovo pán Giseke. Ďakujem, pani predsedajúca, ste veľmi štedrá. Možno je to tým, že začal e, nový rok. Vážený pán námestník ministra, e, vítajte. Na úvod snáď technická otázka. E, správu z roku 2016 e, sme očakávali od vás, ale dostali sme ehm, len zhrnutie a teraz ste avizovali, že pre ďalšie vyšetrovania nám chcete poskytnúť plnohodnotnú dokumentáciu. Technicky je tu ten problém je v tom, že my sme e, vyšetrovací výbor a už 28. februára budeme hlasovať a bolo by pekné, keby sme od vás informácie dostali, ale to už bude až po hlasovaní vo výbore, E, je to technický interný problém, nám to veľmi nepomôže. Otázka teda znie, či dostaneme plnohodnotnú dokumentáciu a potom v čom to je, že sme v minulom roku nemohli dostať celú správu, len e, určité výňatky alebo zhrnutie. Viete, že keď sa e, zverejnia len časti, tak sú tu vždy e, výčitky, že niečo snáď chceme skryť. Eh, ehm, Ak dovolíte, chcel by som odstrániť tú pochybnosť alebo podozrenie a povedala som to aj záverom mojho úvodného slova. A zdôrazňujem to, čo som povedal tak obšírnejšie údaje, ako náhle budú k dispozícii môjho ministerstva talianskej vlády prostredníctvom kompetentného DG, vám ich postupíme. Zatiaľ ich ešte nemáme a mm, spravuje ich e, prokuratúra vo Verone alebo má ich k dispozícii, takže oni ich majú k dispozícii. To, čo môžeme ale urobiť, je urýchliť tú časť práce, ktorú robíme v Turínskom centre, ak ten termín je 28. február, tak ja môžem tu prijať verejný záväzok, alebo sa zaviažem k tomu, že by sme zasali výsledky týchto testov čím skôr, aby ste ich mali ešte pred 28. februárom. Ale opakuje, tie údaje, ktoré má k dispozícii Veronská prokuratúra, sú, tak tie my k dispozícii nemáme a teda vám ich nemôžeme postúpiť. Ďakujem za vašu ústretovosť. Ak bude tá možnosť spolu s prokurátorov vo Verone dostať sa k materiálom skôr, nám by to naozaj pomohlo, pretože 28. februára hlasujeme. Druhá otázka, ktorá je veľmi kontroverzná tu vo výbore, Zastupcovia z Fiatu tu boli, takisto zastupcovia z komisie. A rozhodujúca otázka, ktorú ste aj pomenovali, je otázka e, odstavenia toho spracovávania z plodín po 22 minútach, teda dve minúty po tom, čo skončí test v laboratóriu. Celkom jednoduchá otázka. Prečo si myslíte, je E, takýto, takýto, e, takéto vypnutie. E, vy ste to nazvali moduláciou. Prečo si myslíte, že je legálne? Grazie. forse, bisogno... Ďakujem. Možno by sme mali používať iný termín, než ten, ktorý ste použili, keď hovoríme o vypnutí, pretože tá kontrolná stratégia emisí, tak ako to aplikoval Fiat Chrysler, tak to vypnutie systému sa tam neuvažovalo po tých 22 e, minútach fungovania motora, tak ako to e, navrhovala nemecká kontrolná agentúra, ale uvažuje skôr o potrebnú moduláciu pre ochranu motora proti e, riziku poškodenia. A to je absolútne kompatibilné s existujúcou normatívou. Väčšia... Ak vás môžem stručne prerušiť, a ktorá časť motoru konkrétne sa chráni? Ja by som chcel povedať, ak chcete teda chrániť motor, vedie, vedie to k tomu, že emisie narastajú? Že sa menej chráni e, zdravie? Nemali by ste potom e, povedať, že je vlastne dôležitejšia ochrana motoru e, než zdravia? To by bolo pre mňa naozaj veľmi ťažko pochopiteľný záver. Beh, è una domanda, eh, lascerei la risposta al dottore Rari. Um, odpoveď by som nechal na nášho odborníka. Ja nemám také podrobné technické informácie a vedomosti, keby som eh, bol ministrom zdravotníctva. Možno by som vám možno asi nevedel odpovedať, ako funguje ekograf, ale poznám dôvody, ktoré predbiehali tým, e, ktoré prebehli počas kontroly a tak, ako sa to zrealizovalo v ministerstve a v schvaľovacích orgánoch. Ak dovolíte, postupím slovo e, nášmu odborníkovi, on vám odpovie lepšie. Ďakujem. Na doplnenie toho, čo povedal štátny tajomník ak má vozidlo e, dva systémy EGR, teda výfukových plynov, nedochádza k vypínaniu systému EGR, ale k modulácii. A to bol práve ten protirečivý postup, tak ako sa to ukázalo aj vo vyšetrovacom komisii. A robí sa to na ochranu ventilov EGR, ak by sa zablokovali kvôli E, výfukovým plynom a škodlivinám, tak sa zablokuje aj celý motor. A, problém by bolo, že by sa motor zablokoval okamžite bez akéhokoľvek signálu vopred a to by mohlo byť v zákrute alebo na diálnici a to je veľmi nebezpečné. Preto výrobcovia a konštruktéri, prijali tieto stratégie modulácie. Zatiaľ by som to ukončil tu. <clears throat> To som pochopil, modulácia to vedie k tomu, že vozidlo je bezpečnejšie. A okoľko stúpne podiel oxiku, oxidu dusíka, teda do akej miery stupne zdravotné rizikom e, pre ľudí. Viete to de- definovať? podľa existujúcich eh, predpovedia hypotéz nemeckého orgánu je to asi 9 krát a podľa našich štúdí takto sa zvyšuje o jednu tretinu v porovnaní s tými deviatimi. Ďakujem a teraz pristúpime k otázkam pána Gerbrandyho. On je druhým spravodajcom. Vy ste takisto prekročili váš čas, ale nie oveľa. Ďakujem, pani predsednička. Vy môžete kľudne predsedať každému výboru, keď sa teda pýtate mňa. E, vítam vás. Ja by som chcel, pán Nenčiny e, a pán Delrio, nadviazať na predchádzajúce otázky. Tie technické informácie o tom, že modulácia je potrebná na ochranu motora, je to vaše vlastné hodnotenie, alebo je to hodnotenie e, firmy Fiat. To je naše vyhodnotenie. Tieto centrá, hovoríme o kontrolných centrách, to sú homologizované, schválené centrá, ale kontrolnú aktivitu robia ministerskí zamestnanci a entity a sú absolútne autonómni a nezávislí od týchto centier. To sú dva úplne oddelené svety. Ak dovolíte, ešte by som dodala, zdôraznil, ja vám dám, ja vám dám môj čas, ale keďže toto je v bode, kedy pri vypočutí ministerských technikov padli veľmi presné otázky, tak sme e, písomne a veľmi jasne a zreteľne e, tieto otázky odpovedali. Prosím, dovolte mi pristúpiť k ďalšej otázke. Vaša odpoveď bola jasná. Súhlasíte s tým, že cieľom tejto legislatívy je zabezpečiť čistejší vzduch v mestách? To je hlavný cieľ legislatívy. Ak chcete túto výnimku aplikovať pre niektoré vypínacie zariadenia, ktoré sú potrebné na ochranu motora, e, to nie je vždy povolené podľa legislatívy. Mali by ste preto hľadať alternatívne techniky, pri ktorých e, by ste nemuseli vypínať e, tie zariadenia na znižovanie emisí. Vieme, že na trhu sú technológie, ktoré vedia zabezpečiť, aby motor sa držal emisných noriem. A prečo by sme mali umožniť Fiatu, aby dával tieto ventily EGR do motorov, ktoré musia byť modulované po 22 minútach. Prečo Fiat nemôže využívať iné vybavenie, iné technológie, ktoré nemusia byť modulované? Potom by mohol Fiat jednoducho dodržiavať emisné normy. Ehm, mi permette di usare come lei... Ak dovolíte, a ja by som, podobne ako vy, veľmi jasne odpovedal. Otázka Dieselgate ktorá sa týkala Volkswagenu a zdá sa, ako keby sa to chcelo zmeniť na proces proti určitej talianskej automobilke. A Samozrejme, vy máte právo na čo najpresnejšie odpovede, ale ak dovolíte, ja by som sa vyjadril aj k tomuto a musím sa takto vyjadriť. Ak by som to neurobil, tak by som bol e, príliš pokrytecký. Normy sú neutrálne nie sú urobené na mieru pre toho či iného a sú neutrálne z hľadiska technologického. A či už potom budúca normatíva, ku ktorej sme našli kompromis, dohodu či rovnováhu, má prirodzene tendenciu eh, sa vylepšiť eh, kvalitu životného prostredia, ovzdušia a tak ďalej. V tomto zmysle E, sa e, talianské ministerstvo jednoznačne vyjadrilo a urobili sme to aj posledným zákonom stability, kde e, financujeme centrály na čistenie vzduchu v mestách a tak ďalej a, nemys- a nemôže existovať iná politika, pretože sme presvedčení, že takto to má fungovať a je to dôležité pre budúcnosť našej spoločnosti a preto sú aj potrebné najobjektívnejšie možné opatrenia. Pani predsedníčka, nemyslím si, že moja otázka bola zodpovedaná. Moja otázka bola, Fiat používa v určitom modeli určité emisné kontrolné systémy, to je rovnaká situácia aj v Nemecku, a z bezpečnostných dôvodov musí byť tento systém modulovaný po 22 minútach. Vieme, že iní výrobcovia automobilov používajú iné technológie, ktoré nemusia byť modulované Čiže tie zariadenia na kontrolu emisí môžu ďalej fungovať v motore a môžu ďalej limitovať emisie. Prečo by sme mali dovoliť nejakej spoločnosti Fiat alebo inej používať technológiu, ktorá si vyžaduje modulovanie po nejakom krátkom časovom období, ak na trhu je k dispozícii technológia, ktorá by sa mohla využívať na kontrolu emisí. Máme aj environmentálnu legislatívu a e, podľa nej musia hospodárske subjekty sa držať limitov. Prečo by sme mali dávať takéto výnimky, keď na trhu sú k dispozícii alternatívy? Takže môžete sa pokúsiť ešte raz odpovedať na moju otázku. Urobím to ospravedlňujem vás, že som vás obral o čas, ale musíme si položiť otázku, je, čo robí Fiat alebo iní výrobcovia vozidiel, aby to bolo čo najviac kompatibilné s existujúcou normou a legislatívom. Čo, to, čo robí Fiat a iné firmy na európskom a svetovom trhu, a to všetko pohybujú sa v rámci normy, ale samozrejme. V našej práci smerom k veľkej značke, ako, ktorá bola pôvodne talianska, teraz už nie je, tak to môže byť reakcia, aby sme vytvorili čo najlepšie mechanizmy pre nich na trhu. Ale všetko to, čo robia všetky, všetci výrobcovia v Európe, spadá eh, do mm, limitov normy a podľa našich informácií je to tak. Ďakujem. Teraz zastupcovia politických skupín. Pán Karinš, dobrý deň, pán Karinš. Ešte sme sa nevideli od začiatku roka. Všetko dobré v novom roku vám prajem. Ďakujem, pani predsednička. Pokúsim sa nadviazať na našich odvážnych spravodajcov. Ja sa pýtam jednoduchú otázku, pán minister. Čo si myslíte, prečo ste tu a prečo tento výbor bol vytvorený? Ďakujeme za to, že ste prišli mimochodom, ale čo si myslíte, prečo sme vás požiadali, aby ste prišli? Se fossi maleducato, le risponderei che ho... Ak by som bol dostatočne e, nevychovaná, ale predpokladám, že ste si prečítali program schôdzi, no ale ja si myslím, že možno nepovažujete za dostatočne podrobné tie odpovede, ktoré ste písomne e, dostali a ja som sa ich snažil rozšíriť môjim úvodným vystúpením, ale je možno aj iný dôvod, Uh, ja poviem, prečo si ja myslím, uh, čo si myslím, prečo ste tu. Tento výbor vznikol, aby sa vyšetroval problém obrovských diskrepancií medzi tým, čo nám výrobcovia automobilov hovoria o emisiách a medzi tým, aké sú skutočné emisie. Na rozdiel od toho, čo ste povedali predtým, toto nie je vyšetrovací výbor pre Volkswagen, toto je výbor ktorý skúma celé, celú panorámu v automobilovom priemysle, vrátane Talianska. A mňa trošku vyrušuje to, že vy poukazujete na to, že Volkswagen podvádza ľudí a porušoval zákon, ale zároveň hovoríte, že Fiat je krytý, pretože my, talianská vláda, s ním spolupracujeme. Vy hovoríte, že modulujete tieto zariadenia po 22 minútach, čo nie je vraj ilegálne. Vy nehovoríte o tom, že sa vypínajú tie zariadenie, zariadenia. Ja nechápem vašu pozíciu. A my nerozumieme, aká je úloha vlády pri výkone európskej legislatívy. Legislatíva je predsa jasná a dízlový priemysel ako celok porušuje legislatívu. Vrátane talianských výrobcov, ale nejde iba o talianských výrobcov. No a moja otázka znie, úloha talianskej vlády pri výkone tejto smernice. Myslíte si, že ste dodržali literu zákona? Myslíte si, že ste dobre tú smernicu implementovali, alebo zlyhala aj talianská vláda pri implementácii tohto zákona? Eh, vy ste ale povedali tézu, ktorú, alebo vetu, ktorú som ja nepovedal a bol by som rád, keby sme to skorigovali. To, eh, že Fiat spolupracuje s talianskou vládou, to je váš názor, ale to som ja nevyjadril eh, na pôde tohto výboru a preto si vás poprosil, keby ste tento názor opravili. A ak si to aj naďalej budete myslieť, tak to je váš názor a ja som to verejne nepovedal. Testy, ktoré sme urobili, tak nemáme žiadne pochybnosti o tom, že boli e, splnené zákony, legislatíva, normy. A teraz sa chcem ale vyjadriť o tom, aká, aké sú normy, ale to si myslím, že to je v kompetencii iného, alebo sa to má riešiť na inom fronte, ale môžeme tvrdiť. Veľmi stručne vás preruším, pretože ne, ja nemám toľko času. Ďakujem. Ak boli rešpektované pravidlá, tak potom sa pýtam, prečo sú emisie vyššie, ako by mali byť. Ci sono procedure che si sono Existujú postupy, ktoré sa časom lepšie zadefinovali. Predtým sme mali len eh, laboratória, eh, laboratórne testy na valcoch, ale teraz máme aj testy v reálnej prevádzke na ceste a vy to viete veľmi dobre. Výsledky sú veľmi často iné, e, keď robíme testy v laboratóriu alebo keď sa to nerobí na ceste a v, reálnych, v reálnej prevádzke. A došlo ku korekcii normatíve. Ja si myslím, že táto korekcia bola správna. My teda príjmame nové pravidlá kvôli tejto diskrepancii, ale v minulosti, predtým, než boli prijaté nové pravidlá, existovali nejaké informácie od komisie z nezávislých zdrojov a, alebo od niekoho iného, ktoré by dostala talianská vláda o tom, že kvalita ovzdušia vo veľkých mestách sa zhoršuje. Kladli ste si niekedy otázku, sú emisie také, aké by mali byť? Pretože eh, keď to tak vezmeme prísne, áno, pravidlá boli uplatňované, ale emisie NOXov prekračovali obrovským spôsobom akékoľvek limity. A ja sa chcem spýtať, že či ste mali niekedy v minulosti nejaké informácie o tom, že existuje problém. Nehovorím iba o tých nelegálnych zariadeniach vypínacích, ale vo všeobecnosti. Vedeli ste o tom probléme? <clears throat> Ak hovoríte o všeobecnom probléme, či sme viacej alebo menej splňali určitú normatívu, tak, tak tu by sme mohli samozrejme uvažovať o tom a nájsť nejaký rovnovážny bod. Jedna vec je existujúca normatíva, my sme ju rešpektovali, ale druhá vec je mm, uvažovať v podmienkach, dosiahnuť čo najlepšie výsledky vďaka vedeckému výskumu a technológii. Doteraz neexistovali nejaké výnimočné alebo lepšie testovacie cykly, než e, tie na valcoch, teda tie laboratórne testy. Ak dovolíte, spoločné Spoločná výskumná rada Európskej komisie už v roku 2004 mala jasné informácie na základe jedného testu, že sú obrovské rozdiely medzi cestou a laboratóriom. A technológie máme už aspoň 12 rokov a, a, a máme informácie o tom, že sú tu tieto obrovské zmeny. A ehm, ako je možné, že sa tým zaoberáme až teraz? Non ho detto che solo ora emerso. Ja nehovorím, že to vzniklo teraz, ale som povedal, že technológie a veda nám dnes umožňujú lepšie zasiahnuť a e, bez pochyby tie údaje, ktoré uvádzate, že to bolo pred 12-13 rokmi, určite máte pravdu, ale teraz každý z nás samozrejme nesieme e, zodpovednosť ako zákonodárca, že sme podporili či nepodporili národnú alebo európsku legislatívu tak, aby sa bral do úvahy faktor, ktorý e, začínal byť skutočne významný. Ďakujem. Teraz pán Dons, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán minister, za to, že ste prišli medzi nás. Chcem zhrnúť to, čo sme počuli a zasadiť to do kontextu. Ehm, prvá dôležitá vec je, že tu nejde iba o Fiat alebo o Volkswagen, my sme identifikovali E, takéto postupy aj v e, podnikoch Renault, Opel a mnohých iných. A cieľom tohto vyšetrovacieho výboru je zistiť, čo, sa, čo zlyhalo v systéme. Druhá vec. Ten škandál s vypínacími zariadeniami bol odhalený v USA, nie v EÚ. To je ďalšia dôležitá vec. A my skúmame aj otázku, či sme boli schopní to odhaliť v EÚ alebo nie. A či máme dostatočnú definíciu toho, čo je vypínacie zariadenie. A tretia vec, a to je dôvod, prečo ste boli pozvaní, ďakujeme za to, že ste prišli. Snažíme sa zistiť, čo, sa, čo zlyhalo v členských štátoch. A sú tu prerozdelené zodpovednosti medzi agentúrami a členskými štátmi a aj toto prerozdelenie právomocí prispelo k problému. Zaujímajú ma naš, vaše komentáre, čo povedali o modulácii e, homologizačné orgány. Holandský homologizačný úrad, aj francúzsky, aj nemecký homologizačný úrad povedali, že vypínanie e, tohto zariadenia po 22 minútach to je vlastne vypínacie zariadenie. Čo váš homologizačný úrad na to hovorí? Ja sa ospravedlňujem, ak mm, obmedzi moju odpoveď, ale nemôžem zmeniť svoj názor pred tým, čo som povedal hodinu, alebo a povedal som to aj predrečníkovi. A ja viem veľmi dobre, že existujú rôzne názory práve v tých štátoch, ktoré ste vyspomenuli. It's, um, it's, well, it's interesting, 20... To je zaujímavé, pretože 22 minút je presne e, ten čas, ktorý zodpovedá tým NEDC testom e, podľa toho nového testovacieho cyklu. Chápem, že tvrdíte, že nemôžete zmeniť e, svoju odpoveď podľa toho, kto sa pýta, to si vážim. Toto technické vysvetlenie je, že motor by sa mohol pokaziť zrazu. Nemyslím si, že vozidlo určené pre verejnú prevádzku by mohlo existovať, ak by, bolo, ak by potrebovalo po 22 minútach takéto zariadenie. Teraz, keď Euro 6, tá kalibrácia sa mení, keď magicky práve teraz, keď zmiz, zmizlo tých 22 minút, aké sú tie dôvody, aké je, to pre, aké je tu prepojenie, vieme? Beh, intanto lo valuto un fatto positivo. Ja to ale hodnotím pozitívne, či už je to technológia alebo skúsenosti v praxi. Fiat vývojom a časom po niekoľkých miliónov kilometrov meraní urobil aktívne skúsenosti a to ich viedlo k zmenám a to je veľmi pozitívne. to by mohlo spôsobiť menší dopad na zdravie občanov aj na kvalitu ovzdušia. To je veľmi pozitívna perspektíva. Rád by som veril, že je to technický vývoj, ktorý zišiel zo skúsenosti z progresívneho postupu k lepšej budúcnosti. Dúfam, že to nebude tých cynickejší, cynickejší e, vysvetlení tých 22 minút. Zaujímalo by ma vedieť, či vy ako vláda svoje odborné znalosti e, zakladáte na nevyhnutnosti toho priestoru 22 minút. Žiadali si to samotné spoločnosti, alebo na vládnej úrovni vy nezávisle ste kalibrovali tie potreby na uh, takéto technológie a sami ste určili, čo bude potrebný, potreb, potrebný postup ak by ste vychádzali len z potrieb e, automobiliek, tak by ste boli vlastne na milosť, nemilosť toho, čo si oni myslia, že je potrebné. A to by bolo naozaj problematické, podľa mňa. Absolutamente no. Absolutne nie. Sorry, so you, I don't understand. Sorry, so you... Nerozumiem, takže nezískavate informácie od e, automobiliek. To hovoríte. No, no, lei ha fatto... Vy ste položili presnú otázku, či sme to my, ktorí stanovujeme. Ja vám zopakujem tú otázku tak, ako som ju pochopil, ak, či, či sme urobili nejakú dohodu s Fiatom, ako keby sme boli jediná spoločnosť a tam by sa stanovil limit. A moja odpoveď na túto otázku je, že absolútne nie. No, no, Asi si nerozumieme ja, ja nehovorím, či vy stanovujete li, limity, ale či ste nezávislí pri stanovaní toho, či tento limit je potrebný na chránenie motorov, alebo vy sa spoliehate na to, že automobilka vám povie, že je to nevyhnutné na chránenie motorov. Fa- ho capito, e mi, mi, mi perdoni se ho, se ho... Mm, Áno, teraz som pochopil, zno, znovu som položil tú som si položil tú otázku, aby som sa uistil. Nie, stále opakujem to, absolútne nie, pokiaľ ide o to spolu. Talianské vlády a spoločnosť, talianská spoločnosť Fiat, to sú dva oddelené svety. Uh, testovacie cykly, ktoré robí moje ministerstvo a talianská vláda prostredníctvom nášho nezávislého špecializované centra to sú e, nezávislé testovacie cykly na základe skúseností, e, štruktúry či entity, ktorá e, spolupracovala s nami v mnohých iných prípadoch. Yes, uh, you, um... Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som rač, radšej prešiel, pán Nenčiny, k inej téme. To sú tie NEDC texty. V písomných odpovediach ste jasne naznačili, že talianská vláda je presvedčená, že e, nemôžete použiť iné texty než NEDC testy. A to nás privádza e, do začarovaného kruhu. Je tu takýto NETC test, Máme tu automobilky, ktoré by možno vyvinuli stratégie na obchádzanie týchto testov, ale na základe vašich odpovedí nemáte oprávnenie overiť si, či sa používajú triky na obchádzanie týchto testov. Na druhú stranu my máme ilegalitu určitých eh, maskovacích zariadení, čo bráni talianskej e, vláde bojovať proti nelegálnym praktikám mimo týchto NEDC testov? Testy, ktoré vy spomínate, NEDC, sú jediné schvalovacie testy vozidiel, ale potom vieme veľmi dobre, že sa od otvárajú dvere pre ďalšie možnosti a prechádzame do ďalšej etapy a my sme to podporovali s tými novými e, opatreniami v tej fáze 4, v súčasnej fáze schvaľovania. A to je len jeden jediný test, ktorý sa používa sa vylepšili aj v rámci homologizačného systému takéto testy a prehodili sa cykly a teda sa zmenili spôsoby, ale finálny výsledok sa nezmenil. A e, ten výsledok e, je taký, že neexistuje žiadne vypínacie zariadenie, nehovoriac o tom, že je zakázaný podľa normy. Keby sa použil predtým, povedzme, základný systém, potom modifikovaný a vyvinutejší systém, ale v porovnaní s existujúcimi normami e, výsledky týchto testov nepotvrdzujú existenciu vypínacích zariadení. E-test. Naformulujem to inak. E, tento NETC test je dobre popísaný v podrobnosti vie, poznáme každú sekundu. My ako výbor sme videli, že každá sekundička tohto testu je preddefinovaná, takže výrobcovia presne vedia, čo sa udeje podľa, počas toho testu. Takže ak sa rozhodnú ak, e, vytvoriť e, na oklamanie tých testov tie e, vypínacie zariadenia, tak môžu to, bolo tu, bola tu tá právna povinnosť pre členské krajiny preverovať, či nelegálne zariadenia sa použili od, zo strany výrobcov. Otázka teda dnes, ako to riešila talianská vláda. Ak máme z Milána do Rímu e, diálnicu a vodič vie, že je tu len jedna kontrola rýchlosti radar, keď sa vstupuje na diálnicu v Miláne. Myslíte si, že všetci pôjdu e, podľa predpisov až do Ríma? Samozrejme, že nie, pretože vedia, že nebudú už preverovaní a presne to sa deje tu. Do podrobnosti popísaný eh, homologizačný test a pre zvyšok vedia, že nebudú už kontrolovaní eh, ani konformita eh, v prevádzke, ani žiadne iné testy, takže môžete mi vysvetliť. Určite máte viac radarových testov, než keď sa vstupuje na diálnicu. Ako riešite tento začarovaný kruh túto homologizačnú problematiku? To je vynikajúca otázka. Mhm. Váš kolega pripomenul, že problém sa odhalil nie v Európe, ale inde. Takže otázka vylepšenia kontrolných systémov, aby boli kontinuálne v čase, tak, aby sme mali istotu, aj na tom dlhšom úseku, nielen Milano, Boloňa, ale aj Boloňa, Florencia, povedzme, aj až do Kalabrie. Tak to je naozaj téma, ktorú treba vyriešiť. Aj my sme si túto otázku položili. Aj my. A bez pochyby táto téma vyžaduje synergiu a musíme veľmi rozhodne k nej pristúpiť. Euh, ja som sa tiež pridala na zoznam e, rečníkov. Rada by som vedela vec, ktorú som nie celkom dobre pochopila, pochopila a nadviažem na pána Gebrandyho. Minister taliansky posudzuje, že existuje e, e, určitá možnosť, ak je tu veľmi odlišné správanie na rozdiel v laboratórnych a cestných podmienkách. Pri tých cestných podmienkách eh, až do rýchlosti 70 km za hodinu v porovnaní so 120 km eh, eh, kilometrami. To znamená, že 1030 sekúnd, takže 17 minút, zodpovedajú vlastne 1182, ak používame nek. Ako to vysvetľujete, pán tajomník? Ako by ste mohli stanoviť e, absenciu takéhoto vypínacieho zariadenia po 22 minútach, keď test trvá vlastne len 17 minút. To je trošku zvláštne. Il tema che lei ha posto riguarda la strada. E, téma či otázka, ktorú ste vy položili, sa týka reálnej prevádzky, a teda cesty, nie laboratória. Áno, na ceste ten termín e, v reálnej prevádzke je to kratšie. Môžeme ale uvažovať s nerozhodujúcim faktorom identifikáciu vypínacieho zariadenia keď porovnáme dva testy a keď tam nie je žiadna zmena. A čo očakávate od európskej legislatívy? Pretože vy hovoríte, že potrebujeme testy v reálnej prevádzke a v laboratóriách, ale máme tu už v tom problém, v reálnych problémoch. Čo vy očakávate? Aké odporúčania sú talianskej vlády k budúcne, budúcej legislatíve? Presidente, mi perdoni, ma non ho capito. Ak dovolíte, nepochopil som tú otázku, keď ste hovorili o problémoch. O akých problémoch? Eh, eh, ja som sa pýtala, ako eh, si to predstavujete, hovorili hovorila som 17 minútach, ale ten, to zariadenie je, sa spúšťa po 22 minútach. Takže druhá otázka spočíva v tom, čo vy očakávate? My sme totiž poslanci parlamentu a vy produkujeme zákony. Čo očakávate teda s cieľom, aby sme sa vyhli terajšiemu stavu v oblasti európskej legislatívy? Potom sa ešte, pridám ešte tretiu otázku. Očakávame, že nový systém RDE bude dokonalejší než ten, ktorý opúšťame, aby e, splňal viaceré podmienky e, v reálnych podmienkach prevádzky, či už e, na, cesta, na prevádzke v horách a tak ďalej. Po druhé, treba pomôcť novému systému iniciatívami, legislatívnymi a normatívnymi opatreniami na národnej úrovni, teda všetko to nie len ako e, dobre zrealizovať kontrolu fungovania výrobcov, ale aj všetko, čo súvisí so zdravím občanov, kvality ovzdušia a tak ďalej. Toto všetko treba brať do úvahy, keď sa európska normatíva vylepšuje. Toto by mal byť významnejší faktor. Po tretie, z čisto technického hľadiska, Európska komisia by mohla uvažovať o spustení RDE motora už vo fungovania teda, že by sa vychádzalo zo scenára pozitívnejšie, ktorý by bol pozitívnejší než na úvod. Posledná otázka. Pán Del Rio, minister dopravy, eh, v oktobri 2015 povedal, citujem, že všetky e, vozidla a z Volkswagenu sa e, stiahnu. To zodpovedá 650 e, tisíc vozidel, čo je veľa na Taliansko. Firma podľa neho zaslala všetké údaje a pán Del Rio dodal, že bude konať vo všetkých týchto prípadoch. Teda aké sú to údaje, sa pýtam ja. Ako to vyzerá so sťahovaním týchto vozidiel? Nie len v prípade Volkswagenu. Dnes vieme, že e, normy nerešpektuje ani Fiat, či tiež stiahnu vozidlá, ktoré sú na cestách a bohužiaľ znečistujú a priamo dopadajú na zdravie občanov. Beh, il, eh, i veicoli... Keď minister de Del Rio hovoril o 650 tisícoch vozidiel, tak to urobil pred niekoľkými mesiacmi. Teraz už hovoríme o 700-750 tisíc vozidiel Volkswagen, takže tie čísla narastli takmer geometrickým radom. Po druhé, sťahovanie vozidiel robí Volkswagen – Podľa našich informácií, ale nemáme presné vedecky, vedecky podložené štatistiky talianským občanom a talianským užívateľom Volkswagenu došlo asi 200 tisíc litrov, e, pardon, <laughs> listov na stiahnutie, ale opakujem, pravdepodobne pôjde o 700-750 tisíc vozidiel. A my máme teda informáciu asi o 200 tisícoch eh, prípadov, kedy Volkswagen stiahol tieto vozidla. To sa dalo overiť. Po tretie, eh, Vzťahy s nemeckou schvalovacou a kontrolnou agentúrou v KBA neboli najšťastnejšie a keď došlo, k, keď sa tento prípad prevalil, tak sme ich kontaktovali a sme prišli s hypotézou alebo s návrhom spolupráce, a to slovo spolupráca dávam do úvodzoviek, ale zaznamenali sme obrovské oneskorenie zo strany KBA aj v tom, akým spôsobom pristúpila, či sa zaviazala e, v spolupráci s nami. Neviem, či to bolo inak v iných prípadoch, a v iných krajinách. A po štvrté, my urobíme kontroly. Robíme tzv. preventívne kontroly a urobíme aj po stiahnutí vozdiel takéto kontroly pretože si chceme byť istí, že všetko je v poriadku a bude v poriadku. Ďakujem. Dám slovo teraz pani Evi, našej kolegyni. Grazie, Ďakujem, pani predsedajúca. Dobrý deň, pán štátny tajomník. Ja by som položila otázku. Máte informáciu o technických službách, ktoré spadajú pod vaše ministerstvo, ktoré realizujú takéto kontroly v Taliansku? Mi pare siano 12. Myslím, že ich je 12. E, e, anche a me risultano, uh, a me risultano 13, a cui sommare quelle dei privati. Z nich je 13, niektoré sú súkromné, pretože počas predchádzajúceho vypočutia pán Eráriu povedal to, že sa robili kontroly e, a rovnakou firmou, tak to vyplývalo z toho, že iné kontrolné technické služby neboli k dispozícii. Ale to predsa nemôže byť použité ako zamienka či ospravedlnenie, že e, neboli využité existujúce štruktúry. Non ho capito l'ultima parte della sua considerazione. Nechápem uh, eh, poslednú časť uh, vašej otázky. Tendo dire dal momento che Za, keď vozidla Fiat boli testované počas vyšetrovania vašim ministerstvom v laboratóriách Fiat, ktoré sú homologizované, ISO a tak ďalej, kvôli tomu, že neboli k dispozícii iné laboratória, hoci vieme, že v Taliansku existuje 13 centier, ktoré by sa dali použiť. Ja nemám dôvody pochybovať o slovách doktora Eraria. Va bene, io prendo atto. Výborne, tak eh, zaznamenávam vašu odpoveď. a k podstate odpovedí, ktoré ste nám dali k dispozícii. Výsledky testov emisí NOx pri štarte za, pri horcom štarte. V odpovedi 10 sa hovorí, že všetky testované vozidlá, a nie väčšina, emitujú viacej NOx porovnaní s tými v rovnakých cykloch pri štarte za studená. Viackrát sme o tejto téme hovorili a v bode 7 správy ministerstva z júla 2016 sa hovorí, len jeden z modelov, ktoré neboli Fiat, mali oveľa vyššie limity. Ostatné modely Fiat E, zdvojnásobovali e, limity a trikrát dokonca Čeroky alebo 500X. Mohli by ste nám lepšie vysvetliť tie rozdiely medzi testovanými modelmi? Ako je to možné? Ak dovolíte, v tejto otázke by som odpovedal ja všetky vozidlá, či už boli testované tým či oným spôsobom, e, vykazujú vyššie emisie, ale to neznamená, že by tam boli namontované nelegálne zariadenia. Je rozdiel, keď sa robí test štartu za studená alebo za iných podmienok. Vtedy sa správajú uniformne spomenuli ste Fiat a iné vozidlá. A to sa dá vysvetliť jedine prijatím tých stratégií ochrany motora, že za určitých eh, podmienok prevádzky systémy znižovania emisí chcú znižovať alebo modulovať. Eh, preto eh, že pri dlhodobej prevádzke po niekoľkých tisícoch kilometroch by to poškodilo e, motora. To je dôvodnenie viacerých firiem a modelov. A potom tie rozdiely, či dvojnásobne, trojnásobne, samozrejme to mení, ale kvalitatívne sa tieto výsledky zaznamenali nielen v Taliansku, ale aj v Nemecku, aj vo Veľkej Británii. Otázka je, že či sa zaznamenala prítomnosť nelegálnych zariadení a odpovede nie. bene. Eh. <laughs> Dúfam, že som vás správne pochopila. Povedali ste nelegálne, ale otázka bola, či tam boli nelegálne zariadenia, teda zariadenia boli legálne. Caso di lapsus freudiano. Va bene. <laughs> ehm mi rimane comunque la perplessità ale aj tak som prekvapená z toho, ako je možné, že talianské orgány sa rozhodli testovať len 14 vozidiel v porovnaní s inými európskymi krajinami. Napríklad KBE 53, Francúzi 54, vo Veľkej Británii tiež podobné čísla. Povedali ste, že áno, ešte sa budú aktualizovať testy a že tie výsledky dostaneme čím skôr. Ale aplikovať rôznu metodológiu, či už ide o Fiat alebo iné vozidla, ja dúfam, že v tej novej správe tento prístup sa nebude aplikovať, pretože to by znovu mohlo udivovať a to by neprinieslo objektívne hodnotenia. Ak naďalej budú veľké nedostatky v tých údajoch, tak len ťažko sa dopracujeme k dôveryhodným záverom v súvislosti s vypínacími zariadeniami. No, non ho nessuna forma di... di... Samozrejme, že nejde tu o žiadne zmeny či zdôraznenie toho, čo som už predtým povedala. Opakujem, eh, chcem len jednoznačne potvrdiť tam, kde sa zaznamenali menej významné rozdiely, tie musia byť v každom prípade ignorované. Teraz dostane e, slovo pani Ayala Sanders, moja kolegyňa. Nie, vy ste sa nehlásili. To nevadí. Pán Donty, nech sa páči. A vy máte možnosť hovoriť dlho, dlho naozaj, lebo ste zapísaní dvakrát. Ďakujem, ale ukradli ste mi jednu otázku, takže odpovede na moje otázky budú veľmi stručné. Prvá úvaha. Pán štátny tajomník, vy ste odborníkom, aj vás vítam. Už ste tu boli prednedávnom, takže poznáte dobre tento parlament Máme tu rôzne politické strany a sú tu zastúpené určité politické strany, ale potom sú proti tomu, aby sme e, vytvorili Európsku agentúru a chcú, aby každá krajina schvaľovala vlastným spôsobom svoje vozidla. A také historicky známe automobilové značky, ktoré pôsobia a keď potom jeden kolega vyšetroval tak intenzívne Fiat a kolega je holandian, ale my som mu pripomenul, že Fiat platí dane v jeho krajine a nie v našej. Dobre, prvá otázka. Čo si myslí talianská vláda o tom, že by sme mohli mať nezávislé európske orgány, aby sme zabranili týmto podozreniam, že každá krajina obhajuje svojich, teda že by Taliani obhajovali Fiat a Nemci Volkswagen, Francúzi Renault a podobne. Myslíte si, že by to bola príležitosť pre Európu, aby sme na európskej rovni korigovali, koordinovali pardon, e, typové schvaľovanie a systémy, ktoré by istým spôsobom trochu rozpustili tie historické prepojenia a vzťahy medzi krajinami. To, e, že by, e, proste aby sa zavrilo tomu, že by nejaká krajina používala nejaké tie historicky známe značky. Ďakujem, pán Dante to, že je potrebný koordinačný orgán, ktorý by bol aj dohľadným orgánom. E, bez pochyby je to tak, ale neviem, či by mal mať organizačné administratívne charakteristiky skutočnej agentúry, ale to je téma, ktorú nechávam v rukách kompetentných orgánov komisie či parlamentu. Ja mám samozrejme svoj názor, ale nechcem ho tu nejakým spôsobom presadzovať. Ale samozrejme existuje určitá, existuje istá potreba koordinačného orgánu a to by bol určite pozitívny faktor, na ktorom treba popracovať. Druhá otázka, pán Dante. Videli sme, že Volkswagen v minulých dňoch dosiahol dohodu s americkými orgánmi na 4,3 miliardy odškodnení amerických občanov, ktorí boli istým spôsobom zavádzaní v tejto afere. Vás by som sa spýtal, zastupujem e, výbor IMCO vnútorný trh, Myslíte si, že by aj talianská vláda mala prísť s nejakou iniciatívou, aby nielen e, ošetrila tie poškodenia, ale či by mali uvažovať aj o nejakom odškodnení pre občanov, ktorí zaznamenali nejaké osobné poškodenie, keď e, si zakúpili vozidlo, ktoré nesplňa tie normy, ktoré boli deklarované? ako všeobecný princíp bez pochyby podľa mňa je spravodlivé, legitimné, aby spotrebiteľ, keď e, utrpí nejaké poškodenie, tak aby bol odškodnený. My nemáme rovnaké normy, ako sú platné v USA. Neviem, či by to malo spadať do nejakého kódexu spotrebiteľa, či by sme nemali uvažovať o jeho revízii. Talianský prípad by som zdôraznil dva aspekty. Kolektívne e, m, žaloby nie sú nás povolené a práve ten prípad, ktorý spracúva Veronská prokuratúra, to je niečo, čo by sme mohli označiť ako súdny spor a toto je, e, nazvime to, taká možná cesta na odškodnenie občanov a nielen ich. Merci Ďakujem. Ja mám ešte niekoľko otázok. Vy chcete ešte pani Evi položiť otázku? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Využijem príležitosť, aby som položila otázku pánovi štátnemu tajomníkovi. Jedným z hlavných cieľov je vylepšiť kvalitu ovzdušia. Všetky pokusy a opatrenia sú vítané. Jedna z obav, ktorú sme mali aj v tomto výbore, je, aké by akcie sa mali realizovať, aby sme zlepšili kvalitu ovzdušia. Vieme, e, že ich aplikácia a reálne výsledky e, vyžadujú niekedy veľmi dlhý čas. Existujú filtre FAP. Vieme, ako fungujú Ide o filtre pre tuhé častice. Sú častice, ktoré sa vlastne e, redukujú či zmenšujú, filtrujú, aby sme obmedzili ich e, vplyv na zdravie. Viete, že existuje talianská firma so systémom Dukic, ktorá e, je schopná odstrániť častice, pred, e, e, pred tým, ako sú spalované. Ale viem, že zatiaľ ministerstvo neudelilo homologizáciu, pretože tam by mohol byť možno konflikt záujmov s firmou Pirelli, ktorý je jeden z najväčších výrobcov filtrov tuhých častíc. Ak si myslíte, že by tam došlo k nejakému konfliktu záujmov. Povedali ste, že ministerstvo dopravy nehomologizuje Dukiče, pretože by tu pravdepodobne bol konflikt záujmov s Pirelim. To sú vaše slova. Nehovoril som, nehovorila som o ministerstve, ale hovorila som o situácii eventuálneho konfliktu záujmov súkromnej firmy s firmou Pirelli a ministerstvo ako keby e, váhalo udeliť povolenie či licenciu výrobku, ktoré, ktorý ale už prešiel, tento výrobok prešiel všetkými testami. K tomuto nebudem nič objasňovať, pokiaľ ide o konflikt zaujímav. Ja tento prípad e, Dukiče Pirelli nepoznám, ale som si istý, že neexistuje konflikt záujmov medzi mojim ministerstvom a medzi týmito dvomi firmami. A dúfam, že to tu nemusím sedemkrát opakovať a že vám bude stačiť moje vyhlásenie, keď sa hovorí, a tieto slova, ktoré sú hovoríte, sú nielen osobne uh, ma urážajú, ale mohli by byť aj trestne postihnutelné. E, samozrejme, či môžeme eh, to riešiť aj eh, v inom eh, inými spôsobmi, v Ríme a tak ďalej. Pre mňa to nie je problém. Len by som zdôraznil jednu vec. Nie je možné beztrestne používať urážky takého, alebo uražlivé slova takéhoto druhu. A už nie v parlamentnom výbore, ja by som dokonca žiadal aj predsedničku aby vás upozornila na poriadok, pretože v žiadnom prípade nejde o žiadny konflikt záujmov. Po druhé, pán doktor Areo sa tomu môže vyjadriť, pretože sa tomu podrobnejšie venuje typovému schvaľovaniu. Podľa našich informácií doteraz nejde o homologo, teda systém, ktorý by sa dal povoliť. No, Ďakujem, pán štátny tajomník. Držme sa e, tejto diskusie a našej témy. Náš výbor vás nechce atakovať, neútočíme na vás, e, my žiadame len odpovede na otázky. Pani Ayala Sender má priestor na malú otázku. Ah, Ďakujem za váš veľkorysý prístup v udelení slova. V tomto výbore sme povedali, že Holandsko je jediná krajina, kde sa vyrába Tesla a preto je pochopiteľné, že holandskí kolegovia sú možno trošku agresívnejší, keď sa hovorí o iných vozidlách. V Španielsku ministerstvo, generálne riaditeľstvo pre dopravu nám eh, zaslalo list spolu s listom od Volkswagenu a všetkým tým užívateľom tých modelov, ktorých sa týkal Dieselgate, Otázka je, či Volkswagen sa tiež obrátil v Taliansku na ministerstvo a či spolupracuje pri stiahovaní vozidiel. A tiež viete, že celá táto záležitosť nás vedie k tomu, aké vozidlá sa budú okamžite kupovať. Zdá sa, že je to možnosť elektrického motora či vozidla. Aký je váš názor? Je to elektromotor alebo iná alternatívna možnosť? Či je tu možnosť nejakého 100% čistého vozidla? Alebo vozidla, ktoré by bolo poháňané e, či s nejakými čistými energiami? využívajúc eh, vedomosti obehového hospodárstva. Eh, due questioni, no, il rapporto con... Eh, Dve veci. Vzťah KBA a Volkswagen. My ho samozrejme kompletne nemôžeme zadefinovať, vážená pani poslankyňa. Ako som už povedal, keď som hovoril o KBA, pokiaľ ide o harmonogram, ktorý bol naplánovaný e, vo vzťahu s Talianskom, tak e, nebolo jednoducho tieto, tento harmonogram nebol rešpektovaný. Pokiaľ ide o elektrické vozidla, e, v zákone stability, ktorý e, bol schválený prednedávnom e, ešte pred Vianocami v Taliansku, sa uvažuje o investíciách hlavne v roku 2018-19 a venuje sa to dvom frontom. Možnosť implementovať a zvýšiť množstvo nabíjacích staníc a tiež možnosť financovania e, verejných dopravných prostriedkov, hlavne vo veľkých mestách, ktoré tieto, táto hromadná doprava by sa mala postupom času e, zmeniť pohonné látky z klasických na elektrické. Zároveň sa uvažuje pre súkromný sektor budovanie elektrických nabíjacích staníc, teda nielen pre verejné vozidlá, ale aj pre súkromné E, zatiaľ sa tento program implementuje len diskrétne a uvažuje sa o troch budúcich rokoch 2017, 2018 a 2019. Ja mám dve malé otázky na záver. V návrhu správy naši spravodajcovia hovoria, že niektoré členské štáty, najmä Taliansko, Francúzsko a Španielsko, viackrát zdržiavali um, prijatie nových metód RDE a privilegovali staršie metódy. Analyzovali uh, zápisnice pracovných skupín pre RDE a takisto výboru TCMV, Výboru pre motorové vozidlá. Tam je to uvedené, čiže je nepopierateľné, že ten proces bol príliš dlhý, že bol predlžovaný. Viete nám vysvetliť, prečo Taliansko um, sa snažilo brzdiť tieto zmeny? Hovoríte o tom, že Taliansko navrhlo 3,0. Toto je tá otázka? Beh, ciascuno quando entra Vždy, keď niekto vstupuje do rokovania, tak využíva tie e, nástroje, ktoré považuje za najvhodnejšie. Keby ste boli na kongrese v roku 1850, tak by ste vedeli, že tie štáty, ktoré porazili Napoleon, Francúzsko, Francúzsko Napoleona, tak využili tie nástroje, ktoré mali k dispozícii. Vyhodnotenie dohody sa robí na konci, nie na začiatku a vo finálnom vyhodnotení treba začať s východiskom, a vtedy, áno, Taliansko bolo možno s tým stanoviskom 1-4 najviac konzervatívne, ale teraz treba robiť komplexné vyhodnotenie. Taliansko využilo ten spôsob rokovania, ktorý je povolený. Otázka je vždy, aký je finálny výsledok. c'est juste. Ja sa pýtam na čas, pretože sme naozaj stratili obrovské množstvo času s naťahovaním týchto procedúr a je škoda, že Taliansko s inými štátmi brzdili tento proces, e, ktorý bol naliehavý, ktorý sme potrebovali. E, moja druhá otázka je veľmi jednoduchá. Američania robia 5 testov v jednom a robia neohlásené texty. Te, tie testy prebiehajú tajne, bez vedomia konštruktérov. Tí nevedia, kedy a ako bude vozidlo testované. Aj Bas Eichhut dnes predpoludním eh, kladol vášmu slovenskému kolegovi E, podobnú otázku. Boli by ste ochotní akceptovať takýto typ testov um, neohlásených aj v Európe? Perché no? Prečo nie? Áno. D'accord, très bien. Je vous... Veľmi dobré. Už nemáme nikoho na zozname rečníkov, kolegyne, kolegovia. Bolo to dnes rýchle. Ďakujem veľmi pekne pánovi štátnemu tajomníkovi ministerstva dopravy Talianska a pripomínam, že ďalšie zasadnutie sa bude konať 24. januára od 15. hodiny do 18.30. Ak máte ešte otázky, ktoré ste napríklad nestihli položiť, môžete do 19. januára nám ešte tieto otázky poslať mailom, aby to ešte náš rečník dopresnil. Takže, ako som hovorila, 24. januára popoludní zasada ďalší výbor EMIS. Predpoludnejšie zasadnutie bolo zrušené Mm, pretože e, zástupca, ktorý mal byť vypočutý, nemohol prísť. E, zástupcovia firmy Audi povedali, že odpovedia písomne, takže ak máte na zástupcov firmy Audi otázky, môžete nám ich zasielať do 18. januára. Uvidíme sa opäť 24. januára o 15. Pripomínam, že predpoludnejšia časť je zrušená. Ďakujem všetkým za účasť, ďakujem tlmočníkom a ďakujem sekretariatu, že ma podporil pri mojom prvom predsedaní takémuto veľkému výboru. Ďakujem.